príslušné výbory predložili texty podľa článku 231 rokovacieho poriadku. Tieto opravy sú považované za schválené. Pokiaľ nebudú vznesené námietky, tieto texty sú aj na stránke Seonson Direct v útorok podľa článku 78 rokovacieho parlamentu bol eh, schválený dokument, eh, právny eh, akt spolu s predsedom rady, ktorý bude v zápisnici z tohto rokovania zverejnený. A teraz pracovný plán podľa článku